vážení spravodajcovia a predsedovia výborov, predsedkynia výborov, vážení kolegovia, dnes máme tu eh, čest riešiť dva významné, dve významné veci, klimatické a takisto energetický balík a takisto eh, sa budeme zaoberať ešte ďalšou agendou. Toto je eh, ten najvyšší bod vlastne spoločnej spolupráce s radou a s komisiou, ktorú sme mali prijatím týchto dvoch legislatívnych iniciatív vlastne Európska únia dokazuje svoju schopnosť eh, jednať zomknutie a eh, všetky výzvy, ktoré sa týkajú trvalodržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia a bezpečnosti eh, mámornej dopravy riešiť spoločne. Toto podpísanie a schválenie prispie k tomu, aby sa zvýšil význam a počerkol teda význam legislatívy smerom na občanov energetickým a klimatickým balíčkom parlament a rada vytvorili základ tomu preto, aby Európska únia do roku 2020 eh, dosiahla svoje klimatické ciele a naďalej eh, bola úspešná a viedla vlastne zvedúcu úlohu zohrávala pri eh, boji s klimatickými zmenami. Tento balíček obsahuje dôležité veci, ktoré by mali prispieť medzi iným aj k zlepšeniu emisných kvót a takisto donútiť členské štáty k redukovaniu svojich emisí CO2. Avril Dor a Sazen Hasi sú medzi nami ako spravodajcovia. Kolegyňu Hasi som zaregistroval a takisto sa to týka podpory e, e, obnoviteľných energií, e, respektíve techniky uchovávania a skladovania CO2. v Kodani sa uskutočnila konferencia tohto roku a takisto sa konali rokovania o komplexnom a všezahrňujúcom návrhu a to prepočítiva celej iniciatíve dôveru a istú kredibilitu. V podstate by sme mali dosiahnuť zhodu vo všetkých 8 agendách a to bude výsledkom intenzívnej práce, ktorá trvala viac ako 3 roky. Toto východisko je aj dôkazom silného tlaku Európskeho parlamentu v budúcnosti, pokiaľ ide o katastrofy na mori, ako nehoda Erika e, alebo nehoda Prestíž e, v roku 2002, tým, že sa zlepší bezpečnosť e, námornej plavby. Dnes môžeme konštatovať, že mnoho návrhov, ktoré vzýšli z nestálych výborov a ktoré sa týkali práve aspektu zlepšenia námornej bezpečnosti, stali sa legislatívou. Vďaka týmto postupom kontrola a kontrola plavidiel ako aj monitoring námornej e, dopravy. E, teda bude to všetko zlepšené, e, bude zavázaná povinnosť zlepšiť bezpečnosť a takisto sa posilní ten, ten monitoring. A ja som rád, že k nám prichádza spravodajkyňa Evril Doyle. Na záver dovolte mi ešte poďakovať Českému predsedníctvu komisie a takisto výboru pre ochranu spotrebiteľa a takisto výboru ITRE ako aj výboru TRAN. Všetkým spravodajcom a všetkým zapojeným do tohto intenzívne spracovávaného legislatívneho postupu. Čiže ešte raz srdečná vďaka všetkým menovaným. A teraz sa chcem poďakovať e, špeciálne vám, e, kolegyne a kolegovia, ktorí dnes e, ste prítomní pri prejednávaní a schváľovaní tohto dôležitého bodu a som rád, že nás dnes povede um, poctili svojou prítomnosťou aj dvaja predsedovia skupín, politických skupín. A teraz poprosím predstaviteľa rady. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážené dámy a páni, ctehodní poslanci Európskeho parlamentu. Ďakujem za pozvanie na toto stretnutie na pôde Európskeho parlamentu pri príležitosti slavného